čest vás tu prijať v parlamente. Aj po demisii Jean-Philippa Alberta berieme na vedomie, že sa tu uvoľnilo jeho kreslo a chcem eh, informovať